EPP a EFD ma požiadali o vymenovanie členov do výborov. E, tieto zoznamy budú súčasťou zápisnice dnešnej schôdze. Ak nikto nesie namietky k schváleniu tej zápisnice, tak tieto vymenovania budú potvrdené. Príslušný výbor požiadal o opravu textu prijatého Európskym parlamentom.